aby sme dospeli k tomu, aby sa e, zrušil trest smrti úplne. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank, Herr Kommissar Kallas. Zum Abschluss der Aussprache liegen sechs Entschließungsanträge. Ďakujem pekne, pán komisár. Máme šesť návrhov uznesení. Hlasovať sa bude po ukončení nasledujúcej rozpravy. Ďalším bodom programu je téma Uganda. Ide o zavraždenie Davida Katu. Najskôr začnú autory, ako prvá pani Lunaček na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Všetci z nás by sme boli radi, keby David Kato nebol zavraždený pred niekoľkými týždňami. Boli by sme bývali radi, keby bol mohol vystúpiť u nás a mohol nás poinformovať o tom, ako je to s homosexuálmi v Ugande, aby sme spoločne mohli eh, túto situáciu zmeniť. Všetci by sme boli radšej, keby ešte stále žil a keby sa nebol býval, stal obeťou brutálnej vraždy. David Kato, ktorý sa zasadzoval vo svojej krajine, za ľudské práva, hlavne za práva eh, homosexuálov a transexuálov a bisexuálov. Ja sa teším, že sa nám podarilo naprieč politickými skupinami dosiahnuť konsenzus a odsúdiť zavraždenie eh, tohto odvážneho muža a vyzvať úrady, ale aj náboženských vodcov, aby konečne skončili eh, s násilím, a s verbálnymi útokmi na homosexuálov a obhajcov ich práv, pretože aj homosexuáli, transexuáli a bisexuáli musia mať možnosť žiť slobodne aj v Ugande. Ako Európska únia máme zodpovednosť za zasadzovať sa za takéto rovnaké práva a v tomto zmysle si pripomínajme Davida Kata a ďalšie osoby, ktoré prišli o život v tomto boji o rovnaké práva. Je dôležité, aby pani Catherine Ashton a jej e, zahraničná služba, aby sa tiež zasadzovali za tieto rovnaké práva, aby ten toolkit napríklad pre práva e, lezieb a homosexuálov sa e, používal aj mimo európskych krajín. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Teraz nasleduje kolegyňa Šake na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Teraz hovoríme o právach homosexuálov v Ugande už tretíkrát v tomto funkčnom období. Sú tam snahy eh, predísť podobným vraždám, ako to bolo v prípade Davida Kata. Musíme odsúdiť diskrimináciu e, homosexuálov v celom e, svete, v Európe aj v tejto inštitúcii. Vražda Davida Kata je potrebné ten zločin prešetriť e, objektívne. Zločinci musia byť postavení pred súd a musí byť riešený širší kontext diskriminácie a netolerancie voči homosexuálom. Rolling Stone, miestne noviny Eh, ako aj mnohí poslanci eh, skôr eh, nabadali k útokom proti homosexuálom, než by mali chrániť ich práva. Naša skupina liberálov má na svojom programe práva homosexuálov opakovane a s podporou Európskeho parlamentu e, bojujeme za dodržiavanie ich práv. Sú to predsa ľudské práva, takže e, nezostaneme ticho a ja dúfam, že tí poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú niekedy zdráhaví a nechcú sa postaviť za e, práva týchto skupín, dúfam, že si uvedomia, že vraždy z akokoľvek dôvodu nikdy nie sú opodstatnené a že je potrebné ich za každým odsúdiť tak ako keď sa porušujú práva iných menšín, napríklad kresťanov. Komisia a zahraničná služba musia využívať toolkit na to, aby práva homosexuálov boli celosvetovo dodržiavané, a teda aj v Ugande. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz na minútu pán Tenok. Pán predseda, vražda Davida Káta je priamým výsledkom nenávisti voči komunite LGBT v Ugande. Sedem poslancov vedie takúto kampaň. Viackrát sa poslanci v Ugande pokúsili umožniť pre homosexuálov e, trest smrti. Je to naozaj hrozné, e, že e, práva takýchto aktivistov sú ohrozované a prípad Davida Kata to iba dokazuje. On vedel, aké rizika e, v také jeho, jeho činnosti vyplývajú. E, napríklad e, časopis Rolling Stone uverejnil jeho fotografiu s nápisom obesiť. Moji voliči sú veľmi znepokojení tým, že Európska únia dáva finančnú pomoc takéto krajine, kde sa takéto zločiny tolerujú a dokonca aj verejne podporujú. Ja dúfam, že Európska únia je delegácia v Africkom parlamente sa bude venovať aj tejto problematike, problematike problematike eh, vraždy Davida že Tam eh, potvrdíme, eh, že pomoc africkým krajinám, že za ňu musia oni poďakovať pokrokom v ľudských právach na celom kontinente. Ďakujem pekne, pán kolega Tenok. Teraz nasleduje pani kolegyňa Veržia na minútu 30. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to už tretie uznesenie Európskeho parlamentu od začiatku nášho funkčného obdobia, pokiaľ ide o diskrimináciu spoločenstva LGBT v Ugande. Teraz hovorím o prípade Davida Kata, ktorý bol zavraždený a mnohé mimovládne organizácie tento zločin už odsúdili. Bol symbolom boja proti homofóbii, boja eh, proti eh, diskriminačným zákonom, eh, ktoré boli prijaté v Ugande, ktoré kriminalizujú homosexuálne aktivity. Spomínal sa tu už trest smrti v tejto súvislosti. Musíme si spomínať na všetkých, ktorých mená a adresy boli zverejnené v ugandských médiách. Prostredie, životné podmienky pre týchto ľudí sú uh, neúnosné. Uh, a toto zhoršuje správanie aj e, náboženských vodcov. Blížia sa voľby prezidenta, odchádzajúci prezident e, zrejme bude znovu zvolený a teda vyhlásil, že všetkých e, dá do, väzení, ktorý, do vezenia, ktorí napadnú výsledok volieb. Bola by to šanca Ugandy dodržať svoje záväzky v oblasti ľudských práv, teda bojovať proti diskriminácii bez ohľadu na to, proti komu tá diskriminácia je nasmerovaná. Musíme naozaj reagovať na apel banky Múna. Musíme bojovať za ľudské práva aj homosexuálov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ešte raz opakujem, my tu máme takú lampičku, na ktorej, ktorá sa neustále rozsvieti, keď rečníci hovoria príliš rýchlo, tlmočníci tlmočia zo všetkých síl, ja to veľmi dobre viem, ale keď kolegovia hovoria príliš rýchlo, tak to tlmočenie skrátka nemôže byť kvalitné, pretože ide o čítané prejavy, prednášané veľmi veľkou rýchlosťou. Takže prosím, uvedomte si, aký máte ročnícky čas a tomu pripoved, prispôsobte svoj prejav, aby e, tlmočníci mohli riadne tlmočiť. V opačnom prípade budete pochopení iba vo svojom východiskovom jazyku. Ďakujem pekne ako ďalší kolega Kelly na minútu. Rečník nemá mikrofón. Otázka, koľko máme rečníckého času, to neovplyvňujem ja, hovorí pán predseda. Eh, Herr Kollege Kelly, bitte. Pán kolega Kelly, nech sa prási. Eh, pán predseda, tí, ktorí žijú eh, v tejto oblasti, v subsahárskej oblasti, túto oblasť a kultúru pravdepodobne ťažko pochopíme. A predovšetkým je tu ten príklad Davida Kata. Bol človek, ktorý sa aktivizoval za ľudské práva, je bývalým členom SMOGu a vyhral spor proti novinám, ktorý zverejnil mená a fotky ľudí, ktorí boli e, homosexuálmi a následne bol 26. januára e, zavraždený musíme sa, musíme sa vyjadriť aj e, voči zákonu, ktorý e, robí z homosexuality nelegálny čin a tí, ktorí e, sú označení za homosexuálov, sa môžu dostať do väznice na 3 roky. Budeme mať v Ugande voľby a musíme zabezpečiť, aby boli práva homosexuálov dodržiavané v tejto krajine. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. na minútu a pol má slovo pán Kešmen. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to skutočne smutné, ak musíme príjmať uznesenie, e, ktoré súvisí so smrťou bojovníka za ľudské práva. Pre mňa je to ešte smutnejšie, pretože tak ako ostatní možno z parlamentu sa s ním stretli, keď prišiel požiadať parlament, aby skutočne sa zasadzovali za práva tých, ktorí žijú v Ugande. Ako homosexuál by som sa chcel poďakovať e, tejto, tomuto parlamentu za to, že e, zjednotil parlament, ktorý podporil práva e, komunity LGBT a zasadil sa za ich práva spravodlivosť, ktorú my môžeme e, takto vyjadriť Davidovi Katovi, je nielen to, že páchatelia budú predstavení pred súd za e, vraždu, ktorú vykonali. Je to nezmyselná vražda, ktorá bola spáchaná tomto mladom človekovi, ale spravodlivosť môže byť e, urobená iba vtedy, tak ako to povedal aj pán Tenok, iba vtedy a budeme podporovať otázky ľudských slobod a ľudských práv my sme pravdepodobne niektorým e, kolegom e, dali právomoci, ktoré e, nie sú v súlade s ľudskými právami. Musíme trvať na tom, aby naše ľudské práva a ľudské práva na celom svete boli skutočne akceptované. Nesmieme kriminalizovať komunitu homosexuála, musíme zastaviť trest smrti v Somálii, Sudáne a v Severnej Nigérii iba týmto spôsobom môžeme vyjadriť nejaké memento a zdať úctu zavraždenému Davidovi Katovi. Bude to skutočne jasný signál za Európsky parlament a vyjadrime sa za tých, ktorí sa jednoducho nemôžu vyjadriť. Ďakujem, Ďakujem pán Kašmenovi. A teraz nás rečníci za jednotlivé politické skupiny, pani kolegyňa Kretu. Um, áno, pán predseda, ja si myslím rovnako, že diskusia o porušovaní práv sexuálnych menšín eh, v Ugande musí um, ísť eh, nad mieru kritiky. My musíme eh, si rozmyslieť a diskutovať o nástrojoch, ktoré by umožnili pod, eh, pretlačiť ich práva a podporiť ich práva. Takisto si myslíme, že tu by mohla niečo eh, uspôsobiť aj európska diplomácia. My teraz eh, chceme prijať usnesenie, kde ide o homosexualitu v Ugande a o zločiny, ktoré sa konajú proti tejto stigmatizovanej menšine. Ja som ja som skutočne ja si, ja si myslím, že toto sú strašné e, počiny a že vláda využíva takéto nepri, e, nepríjemné nástroje na potlačanie týchto menšín. Je potrebné, aby aj takéto menšiny mali e, rešpektované základné ľudské práva, aby sa takéto zločiny, zločinom v budúcnosti zabránilo. My musíme jednoducho hovoriť oveľa silnejším hlasom. Ďakujem e, ďalšia kolegyňa Tajn na minútu. Vážení kolegovia, my dnes chceme uh, um, dnes chceme odhlasovať tretiu, uh, tretie uznesenie, čo, ktoré sa týka potlačania práv homosexuálov v Ugande a týka sa to nielen dospelých, ale aj mladistvých. A toto nás je, sa deje na základe uh, jednej uh, kresťanskej sekty, ktorá prišla z Ameriky a uh, časopisu Rolling Stone. Uh, Mm, čo chceme, e, vlastne tým, e, čo sme chceli zabrániť našou, našim posledným uznesením, e, videli sme, že David Katu bol zavraždený na ulici, bol zavraždený nožmi, pardon, kladivom. Takže je potrebné, aby e, sa zodpovední e, volali na zodpovednosť a musíme žiadať e, ugandskú vládu, aby revidovala svoju legislatívu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tajn. Nasleduje pán kolega Romeva i Rueda na jednu minútu. Áno, ďakujem. Ja môžem sa len pripojiť k tým emóciám, ktoré vyvolala vražda Davida Katu. Musíme byť veľmi uh, Mm, musíme byť veľmi rázni, aby sme odsudili túto vraždu a každý druh diskriminácie kvôli sexuálnemu, sexuálnej orientácii. A to nie len v Afrike, ale aj všade na svete. Nemožno, re, nemožno akceptovať takéto um, udalosti a my ako Európska únia musíme s tým bojovať tak po politickej, ako aj po hospodárskej stránke, pretože myslím si aj z tejto, eh, po tejto stránke môžeme prispieť k zmene situácie, predovšetkým eh, ekonomickým tlakom, eh, sexuálna orientácia. Predsa nemôže predstavovať titul na odsudenie, na odsudenie občanov a momentálne ani neodvodňuje, alebo nie je základom pre azyl um, toto by možno Davidovi Katovi pomohlo. E, nemôžeme to vedieť. Ďakujem, pán kolega Romeva Ajroeda. Ako ďalší, pán kolega Čarnecký na minútu. Nech sa páči. Pán Čarnecký hovorí bez mikrofónu. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. pekne. Ja som si myslela, že e, E, tretíkrát sa venujeme situácii v Ugande e, po dobu troch mesiacov. Tá situácia je skutočne veľmi znepokojivá. E, nepokojivá. nejde len o situáciu v oblasti ľudských práv pre sexuálne menšiny, ale pre, ide tu o ľudské práva ako také. My tu máme pred nami množstvo víziev. Ja si myslím, že je hlas Európskeho parlamentu je práve v tejto oblasti veľmi dôležitý a veľmi sa teším, že všetky politické skupiny hovoria jednotným hlasom. O, samozrejme, všetko si možno vykladať eh, rôznym spôsobom, ale ja viem eh, a myslím si, že v Ugande eh, nie sú rešpektovaná práva človeka nie len v tejto skupine, ktorá má túto sexuálnu orientáciu, ale aj pre ostatné skupiny. To platí rovnako. A preto si myslím, že musíme veľmi ostro protestovať proti porušovaniu ľudských práv v Ugande. Ďakujem. Pán kolega Čarnecký, ako to boli um, um, rečníci, uh, rečníci za politické skupiny a pani Šenišin ako samostatný rečník. Ďakujem, pán predseda. Brutálna vražda Davida Kata, jedného z najznámejších obrancov ľudských práv v Ugande, to bol len klinec k porušovaniu ľudských práv za sexuálnu orientáciu. Nastala tam atmosféra nevinnosti a diskriminácia osôb LGBT homosexuál, homosexualita je, je priestupkom a snažia sa pre ňu dosiahnuť dokonca trest smrti. Um, Európsky parlament musí pozerať na demokratické zmeny nedemokratické zmeny, ktoré v Ugande uh, vládne. Koľko krvi sa musí prijať, koľko osob musí uh, zomrieť, aby medzinárodné spoločenstvo si vyžiadali, uh, vyžiadalo zmenu legislatívy, ktoré umožňuje porušovanie ľudských práv v Ugande. Je dôležité, aby sme ne považovali za, za um, adekvátne vyhlásenia, že homosexualita je choroba, ktorá sa dá liečiť. Ďakujem za pozornosť, pani kolegyňa. Ďakujeme, pani Senišin. Um, ešte môžu mať, e, nezávislí môžu mať ešte jednu minútu a pani kolegyňa Sinclair sa chce, pán ujať slova. Ďakujem pekne. Mám takú taktickú poznámku predtým, než prejdem k môjmu prejavu. Je to už po tretíkrát, čo nám slúbili rečnícky čas, ale nedostali sme ho. Len pretože sme nezaradení, to neznamená, že nemáme rovnaké e, práva alebo rovnakú chuť sa vyjadriť. A teraz k samotnému prejavu. Rada by som využila tento čas aby som pochválila pána Keta, Kata za jeho veľmi odvážnu prácu v Ugande. Bojoval nielen za svoje práva, ale aj za práva ostatných členov homose- komunity homosexuálov v Ugande a v celej Afrike. A je naozaj smutné, že do tohto parlamentu v oktobri minulého roka zavítal a my sme evidentne nepočuli, aké je to urgentné a spoločenstvo nič neurobilo a on teraz bol zavraždený. Podľa mňa je neuveriteľné, že Európska únia stále poskytuje Ugande pomoc a dúfam, že po voľbách o pár dní to, po voľbách o pár dní to uh, si znova premyslíme, zvážime to vzhľadom na to, že sa považuje homosexualita za e, zločiny, e, by sme mali zrušiť e, celú pomoc. A ešte na záver, naozaj je smutné, že súčasné predsedníctvo Európskej únie, to maďarské, sa rozhodlo, že zakážu demonstráciu Pride March homosexuálov. Ako si to máme vysvetliť? Ďakujem pekne, pani Sinclair. Vraj Pani kolegyňa Sinclair, hovorí pán predseda. Pani Sinclair, hovorí pán predseda, na vás sa obráciam. Podľa mojich informácií rečnícky čas ste mali k dispozícii, ale e, vaši zamestnanci nepridelili tento čas. Žiaľ, neviem, či máte správne sluchadla. Ak mi dokážete, že ste požiali ročnícky čas, tak e, to budem, prešetrím to. Ďakujem pekne. Teraz kolega Silvestris, nech sa páči. Grazie, presidente. Signor commissario, l'assassino... Pán predseda, pán komisár, vražda Davida Kata si žiada jasné odsúdenie zo strany Európskej únie a my musíme pripomenúť aj to, že to je iba jedna epizóda vo väčšom kontexte diskriminácie vo viacerých častiach sveta proti e, menšinám, či už náboženským, kultúrnym alebo iným. Pred pár týždňami sme tu mali uznesenie, kde sme odsúdili to, čo sa deje s kresťanmi v Alexandrii, ktorí boli zavraždení len preto, že chceli slaviť svetú omšu a chceli vyznať svoju vieru. Teraz tu ide zasa o práva homosexuálov. Uganda je v tejto oblasti skutočne nebezpečnou krajinou a sú tu určité sily, ktoré chcú chrániť profit tých, ktorí v tejto krajine sa aktivizujú takýmto mm, nesprávnym spôsobom. A preto je dobré, aby Európska únia sa sústredila na túto krajinu. Požadujeme demokraciu, občianské práva a to takisto aj v krajinách, ktoré sú mimo Európskej únie. Musíme to vždy požadovať. Ďakujem, pán kolega Silvestris. Teraz má slovo pani kolega Jeten Menkin. Nenávisť a porušovanie ľudských práv proti menšinám, eh, homosexuálnym menšinám pokračujú na celom svete. Najnovšia správa, ktorá hovorí o vražde pána Katu, je iba ďalším smutným príkladom, ktorý hovorí o diskriminácii a brutalite, ktorú zažívajú e, menšiny homosexuálov, bisexuálov, transsexuálov. Zavraždenie pána Kata musí byť vyšetrené a páchatelia, ktorí sú zodpovední za túto vraždu, musia byť e, postavení pred súd. Už bolo povedané, že niektoré úrady, ako napríklad, e, napríklad noviny ako Rolling Stones, e, vyzývali ľudí k vražde takýchto ľudí, ako je pán Kato. Musíme to správne vyšetriť. Pán predseda, chcela by som povedať, že som skutočne bola zarazená, pokiaľ ide o vyjadrenia ministra Ugandy, ktorý hovoril, že homosexuáli nemôžu počítať s ľudskými právami. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyne Jetenmeky a na záver pani kolegyňa Tuna Hohenstein. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď hovoríme o Ugande, tak si musíme pomyslieť na to, ako sa tá nádherná krajina, e, ako, čo si táto nádherná krajina vytrpela, ako sú tam um, porušované e, ľudské práva. Kolegovia o tom hovorili, ale myslím si, že by sme tu mali hovoriť aj o tom, čo môže spôsobiť jazyk nenávisti. Že to je nenávisť, eh, čo uh, spôsobila takúto strašnú vraždu, ale tá, ten jazyk nenávistie funguje aj u nás, aj u nás v Európskej únie. Sú, existujú také, e, také e, internetové strany, ako napríklad Red Watch, kde sa hovoria, prie, kde sa uvádzajú mená a adresy ľudí s inou sek- sexuálnou orientáciou, s iným vierovýznaním, s iným e, pohľadom na, náhľadom na svet. A my si jednoducho musíme zabezpečiť a dbať na to, aby sa dodržiavali ľudské práva nielen v Ugande, ale aj u nás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tun a Hohenstein. Tým sme skončili proces eye a udelujem slovo pánovi komisárovi Kalasovi. Prezident, honorable member. Vážený pán predseda, členovia Poslanci, poslanky, nedovolte, aby som vzdal úctu pamiatke pána Kata. Bol skutočne odvážnym bojovníkom za ľudské práva a takisto sa aktivizoval v otázke komunity LGBT jeho život bol ohrozovaný. 2. oktobra roku 2010 sa meno Davida Kata a jeho fotografie, ako aj fotografie ostatných údajných e, homosexuálov boli zverejnené e, v ugandských novinách, ktoré sa nazývajú Rolling Stones a boli označené nápisom Zaveste, obeste ich. Je to skutočne nehanebný čin, ktorý takto riskuje život týchto ľudí. A bol veľký úspech, keď vyhral súdny proces s týmito novinami v januári súd poukázal, že tento noviny porušili ľudské práva, pokiaľ ide o e, súkromie a mm, tieto noviny museli zaplatiť odškodnenie. 22. januára však bol David Kato zavraždený. Európska únia prostredníctvom e, svojich misií v Ugande vyjadrili svoje zdesenie úradom v Ugande a požiadali, aby sa vyšetrila táto vražda, aby zabezpečili, že páchatelia budú postavený pred súd. David Kato bude veľkou stratou pre komunitu bojovníkov za ľudské práva aj v Ugande, aj na celom svete. To nám pripomína, aká je situácia e, komunity LGBT v Ugande premenlivá a nestála. Hneď po jeho smrti 28. januára ďalšie noviny Red Pepper napísali článok, kde boli urážlivé výroky ohľadne homosexuálov aby žiadal, aby e, sa zákon e, ktorý, ktorý robí z homosexuality trestný čin, bol e, zrušený, ale tieto noviny žiadali, aby bol znovu právoplatný po voľbách. Kriminalizácia homosexuálov tak ako to je v návrhu tohto zákona napísané, e, je proti štandardom e, organizácií bojujúcim za ľudské práva. Takisto je to proti e, deklarácii OSN o ľudských právach a sexuálnej orientácii a sexuálnej identite, ktorá bola podpísaná v roku 2008 vysoký predstaviteľ OSN s uganskými úradmi o tejto problematike hovoril hovoril s predstaviteľmi tejto krajiny a, a 9. februára no, skupina za ľudské práva, ktorá združuje viacerých partnerov v Ugande, pozvalo bojovníkov za ľudské práva, aby e, aktualizovali e, kroky, ktoré sú e, vykonávané proti komunite, e, ktorí bojujú za práva homosexuálov. Európska delegácia, e, spolu, kde boli reprezentovaní 10 členských štátov Európskej únie, spustili stratégiu európskych usmernení, pokiaľ ide o ľudské práva, kde sa hovorí o praktickým spôsobom, akým sa európske misie môžu, ako môže európska misia v tejto krajine pomôcť zlepšiť situáciu v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o aktivistov bojúcim za práva komunity LGBT. Európska únia vyjadruje svoje e, znepokojenie alebo zdesenie, pokiaľ ide o situáciu, ktorá súvisí s prenasledovaním komunity LGBT v Eh, Ugande. Eh, snažíme sa prostredníctvom dialogu v Ugande týmto spôsobom situáciu riešiť. Európska únia podporuje miestne organizácie za ľudské práva a snaží sa zmeniť eh, náhľad na túto komunitu v tejto krajine. Európska únia bude s bojovníkmi za ľudské práva snažiť sa nájsť riešenie pre situáciu, ako by mohli byť ochránení aktivisti za ľudské práva a komunitu LGBT v tejto krajine. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Kalas. Na záver rozpravy máme 6 návrhov na uznesenie. Hlasovať budeme hneď teraz. Teraz